del día es el relativo al informe de la señora Beder, Plan de acción de la Ďalším bodom na programe je akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Catherine Beard je spravodajka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda.